opatrení a um, predpokladám, že máme e, možnosť ich e, urobiť e, dobre. Najprv je správa pani Hotela návrh o zrušení imunity pani Marii Kristýn Botele. Je to bežné hlasovanie, kto je za schválenie tohoto návrhu? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalší e, bod e, je e, vymenovanie Simona Busutila do výboru zriadeného podľa článku 255. To bude tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem pekne. Končím hlasovanie. Prijaté rozhodnou väčšinou. Ďalší bod je menovité zloženie osobitného výboru pre terorizmus ehm, neboli ehm, predložené žiadne návrhy e, z e, mien e, v ehm, obsadení tohoto výboru a preto tento osobitný výbor pre terorizmus bol potvrdený a ďakujem pekne a práva pána Borelli, dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení polnospodárských e, výrobkov a um, potravín. To je menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Ďakujem. Je to prijaté. Ďalšia správa, tiež od pána Borely, o, dohode medzi EÚ a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárských výrobkoch. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ďakujem, zatváram hlasovanie. Je to prijaté správa pána Krysonokosa o vykonávanie smernice o mediácii. A otváram hlasovanie. Ďakujem. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pána De Jong o fungovaní franchisingu v sektore malého obchodu. Pán De Jong ako spravodajca um, požiadal o vystúpenie dve minúty. Pán De Jong má slovo. Yeah, you may go. Push the button. Any technical trouble? No micro? Yes? No micro. Yes. Je to technický problém. Ďakujem pekne, pán predseda. Poviem to stručne. Keďže o mojej správe nebola plenárna diskusia, tak by som chcel komisiu vyzvať, aby odporúčania, e, ktoré boli prijaté na výbore pre vnútorný trh, aby ich konkrétne implementovala a teraz nejde o súdne konania, ale v svete existujú nejaké problémy, aby som chcel vyzvať komisiu, aby eh, bojovala proti nekalým obchodným praktikám. My v budúcnosti nemôžeme tolerovať pasivitu komisie. Ďakujem bardzo, otvieram głosowanie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Správa pani Konstanc Krell. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. správa pána e, Cvera. E, ďalšie e, a ďalkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Hlasovanie pani Deli zrušenie zastaraných naredení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a e, cestnej a nákladnej dopravy. Toto je tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem, zatváram hlasovanie. Ďakujem, je to prijaté. Prijali sme túto správu správu a tým sme ukončili um, prvé čítanie tej správy a poďte to do ďalšieho konania. Správa pána Zoriňa o um, podpore internetového pripojenia v miestnych uh, spoločenstvách. Um, prvý pozmeňujúci výbor 30, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ďakujem pekne, zatváram hlasovanie. prijaté. Pozňujúci návrh 29. E, hlasujeme rukou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A takto Európsky parlament tiež ukončil prvé čítanie tejto správy správa pána Jerži Bozeka o prostriedkoch, e, ktoré zabezpečujú e, bezpečnosť dodávky zemného plynu. Pozňujúci návrh 199, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem, zatváram hlasovanie. Prijaté. Pozňujúci návrh 178, zvyčajné hlasovanie, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem, prijaté. Tiež sme ukončili prvé čítanie tejto správy. A ďalšia správa je lov veľrýb v Norsku. Faktická pripomienka? Nie. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Zamietnuté. A potom samotný text. Hlasujeme o ňom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Ďakujem, prijatý. Prijatá. Um, teda text. Nie, nie, pardon. Ehm, tento pozmeňujúci návrh je zamietnutý rozhodnou väčšinou a teraz uh, samotný text ideme o uh, e, hlasovaní v texte. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pôvodný text je prijatý rozhodnou väčšinou. Um, ospravedlňujem sa za predchádzajúci zmetok. si návrh 9, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Zamietnutý je tento pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. na vrch 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. A hlasujeme o pôvodnom texte v dvoch častiach. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Druhá časť, e, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý. si návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. si návrh 6, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Teraz hlasovanie za uznesenie celé. Kto je za návrh e, uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Prijatý. Prijaté z um, eh, práva pani Revo Dalombofo aj eh, Anna Koraca Bild. Pán Wolf, nech sa páči. Ďakujem, e, ja vystupujem e, na základe pravidla 184 a odvolám na anglickú e, verziu toho dokumentu strana 10, 24, odsek 10, ktorý uvádza vetu, že parlament trvá na tom, že upieranie práva na potrat je porušenie práv žien a toho e, môže vyplývať, že každý, kto je e, proti potratu alebo za potrat, e, môže páchať trestný čin a tento dokument ne hovorí o tom, e, že je e, trestný čin, e, keď niekto je proti potratu a preto chce, aby právny tým, opäť sa tým zobral. V obecnom prípade milióny ľudí by hneď po tomto hlasovaní mohli byť považovaných za zločincov v dôsledku toho hneď po tomto hlasovaní. Ďakujem. Bereme na vedomie toto vystúpenie, hoci je trošku mimo toho, o čom budeme hlasovať. Ideme hlasovať. Podný text, odsek 4 v Ehm, troch častiach. Prvá časť, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Preberíme, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Preveríme. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Mm, dovolte mi, že už nebudeme prevrvať, lebo už je to jasné. Odsek 9 e, písmena K v dvoch častiach. E, prvá časť e, je to pôvodný text, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal?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 Odsek 15, e, pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Preverme to, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Ale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 Preveríme, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Uznesenie celé, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Ďakujem, prijaté. Um, blahoželám spravodajkyni, uznesenie bolo prijaté. Správa pani e, Maria Arena. Odsek 46, dvoch častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Kto je, pre, to je proti? Kto sa zdržal? Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Hlasovanie o uznesení e, celom, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Ďakujem pekne za hlasovanie a teraz ideme k časti vysvetlenia hlasovania.